Uh, Bol som informovaný, že pani Koraca Bild má faktickú pripomienku. Takže vypočujeme si našu kolegyňu. Poprosím vás o ticho. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, ctení kolegovia. Chcela by som nastoliť otázku hlasovania, podvodu hlasovania pani lepénovej. Pretože Môžem hovoriť, pán predseda? Ďakujem. V októbri ja by som chcel požiadať kolegov, aby si aspoň vypočuli našu kolegyňu. Na októbrovom zasadnutí, pani Koracabel, máte slovo. S ostatnými kolegami sme túto otázku nastolili a bolo nám povedané, že sa začne oficiálne vyšetrenie a viacerí, z, z nás ešte stále čakajú na výsledky po toľkých mesiacoch pán Marcel de Graf, spolupredseda, bol postihnutý za hlasovanie, pokiaľ ide o po, takéto takýto podvod pri hlasovaní pri občianskej iniciatíve, ale nepočuli sme nič ohľadne hlasovania pána Nikola Viera, pokiaľ ide o jeho hlasovanie v mene pani eh, Lepenovej za to, že hlasoval eh, v prípade emisných schém. Dúfam, že máme novinky z vašej strany, pán predseda, ktoré by ste nám povedali. Ďakujem. Chcel by som vás informovať, že som dostal úlohu zo strany predsedu, aby som vás informoval vyhlásením, ktoré vám bezprostredne prečítam a týka sa práve tejto záležitosti, ale pani Le Pen požiadala o slovo a teraz dostane slovo ctení kolegovia, kolegyne, zdá sa, že tu je úplná posadnutosť, čo sa týka mňa zo strany pani Koráce Bildovej. Chcela by som vás informovať, že vzhľadom na tie obvinenia, ktoré sú klamlivé a tieto očierňovania, ja som úplne bola sprostená obvinení v tejto záležitosti. Dobre, takže teraz vzhľadom na túto záležitosť, o ktorej sme práve hovorili, by som prečítal text, ktorý som dostal a ktorý vám mám prečítať v mene pána predsedu. Takže začnem teraz čítať. Ako si iste pamätáte, počas hlasovania na plenárke e, z 28. oktobra roku 2015 bol požiadaný predseda zo strany pani Koracov Bild, aby overil okolnosti, pri ktorých hlasovacie zariadenie pani Lepenovej bolo využité v jej neprítomnosti. 17. decembra roku 2015 bol parlament informovaný o rozhodnutí pred, predsedu, aby uvalil e, penalizáciu na pána Grafa za jeho správanie počas tohto hlasovania za to, že použil hlasovacie zariadenie pani Lepenovej. Táto pokuta spočívala e, na to, že mu boli odňaté deň diety na 5 dní. E, avšak po tom, čo si, sme si vypočuli viacerých e, členov, poslancov, aj pána Bejho dvakrát, sa prezident, predseda rozhodol, že postihne aj pána Bejho za to, že hlasoval na zariadení pani Lepenovej. Táto pokuta sa týka, sa týka takisto peňazí, ktoré dostáva počas 5 dní. Takže informácie poslanci dostanú osobne. Ďakujem pekne a teraz prejdeme. Ďakujem, pán Bej sa chce vyjadriť. Ďakujem pekne, vážený pán predseda budem sa vyjadrovať patričným článkom o fungovaní parlamentu. Samozrejme, odvolám sa proti týmto pokutám, pretože sa to nezakladá na žiadnom právnom základe. Rozhodnutie pána Šulca vidíme, že je totalitárne rozhodnutie, ktoré uplatnil z pozície predsedu a aj minulý útorok sa takto vyjadril pred predstaviteľmi Spojených národov. E, sú to vyjadrenia na základe obvinení, ktoré som si ja ani nemohol prečítať. Takže je tu porušovanie základných práv obhajoby, aj pokiaľ ide o porušovanie patričných článkov. Chcel by som vás o tejto záležitosti informovať. Nie som tu ja na to, aby som, sa, e, aby som prekázal svoju nevinu. Musia poslanci, ktorí ma obvinili, preukázať dôkazy, že som vinný a Vidíme, že pán Schulz momentálne už začal svoju kampaň, pokiaľ ide o druhú polovicu svojho mandátu a nie je medzi nami. We have taken, we have taken note. My sme si vypočuli vaše vyjadrenie, chcete teda sa odvolať a teraz požiadala o slovo pani Koraca Bild. Vážený pán predseda, veľmi stručne by som vám chcela povedať, že tu ide o verejné klamstvo, tak to nazývame vo francúzštine, pretože pán Nikola Bey povedal mne osobne, že hlasoval v mene pani Lepenovej v aute, keď sme išli na letisko a ja mám svetka pani Federic Reis. Takže vidíme, ako Front National E, porušuje práva tohto parlamentu. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som uh, prečítal, čo som mal prečítať a vidíme, že to sú výsledky vlastne is following the establishment of the